Ďakujem, pán Salato. Pani predsedajúca, pani Kolbergová možno pri iných príležitostiach hovorila niečo o policajných akciách proti rukojemníkom v Iraku onorevole uica non c'è eh, quindi devo procedere ad un annuncio a norma dell'articolo duecentosei eh, týkajúce sa 4. Nemáme žiadnu žiadosť